frau berichterstatterin äh, für diese zusammenfassung. die gemeinsame aussprache ist damit geschlossen. ďakujem pekne pani spravodajkyňa za toto zhrnutie. tým sme uzavreli spoločnú rozpravu. budeme hlasovať dnes. Äh, teraz samotné hlasovania.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 No, kolegovia, myslím si, že môžeme začať. Chcem sa vám poďakovať e, za to, že zaujmete svoje miesta. A teraz začneme e, správou pani REDA to sú Európske centrum odvetových technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier. Náskôr budeme hlasovať amblok pozmenujúce návrhy kompetentného výboru za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 11, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 25 za, proti, zdržali sa, prijatá. Pozmeňujúci návrh 48 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 62, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 159 za, proti, zdržali sa, prijatý. 160 za, proti, zdržali sa, prijatý. 161 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 168 za, proti, zdržali sa, prijatý. 183 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, E, a teraz prejdeme k 186. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A následne odpada a teraz pardon, ešte hlasujeme 184 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Hlasujeme. Overíme si druhú časť eh, pozmenujúceho návrhu 184. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa, ospravedlňujem sa. E, menovité hlasovanie 187D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme 89 za, proti, zdržali sa. Prijatý 185, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za. Overíme si prvú časť elektronicky, 185, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, širokou väčšinou prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, Overíme si to. Druhú časť elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 120, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 188, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Menovité hlasovanie 181. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme 182. Kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 182. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz budeme menovite hlasovať o takto pozmenenom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pani Reda, žiadali ste si o slovo, nech sa páči. Derrière Vzadu? Ça y est, ça, ça fonctionne devant vous, madame Reda. Áno, nech sa páči, je to pred vami, pani Reda. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, kolegyne, kolegovia. V zmysle pravidla 59 eh, chcem poprosiť, aby táto záležitosť bola postúpená naspäť výboru a za účelom začatia medziinstitucionálnych rokovaní. Kto je za toto, tento návrh, kto je proti, kto sa zdržal? Je to prijaté, takže otázka bude vrátená kompetentnému výboru. Správa pani de Monte ide o zmenu nariadenia Európskeho spoločenstva ohľadne stiahnutia Spojeného kráľovstva z únie. Hlasujeme pozmenujúci návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A to vlastne e, je zároveň uzavretie aj prvého čítania v Európskom e, parlamente. Teraz máme správu pani Deli. Zmena nariadenia Európskej únie vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté a je to vlastne ekvivalentné prvému čítaniu v parlamente. A teraz prejdeme k správe pani Meissner, prístavné zberné zariadenie na vykladanie odpadu z lodí. Pani Meissner, želáte si vystúpiť, nech sa páči. Zdá sa, že to funguje. Dobre, kolegyne, kolegovia, len v krátkosti som chcela približiť, o čo ide. Teraz budeme hlasovať o chvíľu o tom, že odstraňovanie odpadu v prístavoch sa zlepší. Doposiaľ bolo možné ešte niektorú istú časť toho odpadu dávať do mora, teraz e, prichádza zákaz, je tu nulová e, hranica, nulové percento, tak aby už neexistoval žiadny stimul vyhadzovať niečo z tých lodí. To je rozhodujúce zlepšenie z pohľadu stavu v našich moriach a zároveň je to tak, že tie rybolovné plavidlá, napríklad keď neumyselne vylovia nejakú časť plastu, tak e, nebudú musieť platiť ich e, teda, teda likvidáciu, dostanú možno dokonca aj nejaké odškodnenie. Je to teda dobré pre prístavy a chcem sa ešte aj poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali a teším sa na širokú podporu. Ďakujem pekne. Pozrieme sa na to hlasovaním a pozmeňujúcom návrhu 117. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to skutočne prijaté a tým sa uzatvára prvé čítanie v parlamente. Teraz prejdeme k správe pána Selimoviča predlženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektrotechnického spracovania údajov stanovených v celnom kódexe únie. Hlasujeme o e, pozmeňujúcom návrhu 7 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie prijaté. Hlasujeme pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa. E, prijatie e, je e, vlastne zároveň prijatím prvého čítania v parlamente, ktoré sa uzatvára. Teraz pani E, Kaufmann, boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov, pozmenujúci návrh 79, nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. E, je prvé čítanie v Európskom parlamente je tým pádom uzavreté. Teraz prejdeme k správe o námietke podľa článku 106 maximálnej hladiny reziduí viacerých látok vrátane klotianidínu. Ide tu o hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, milí kolegovia. Končím hlasovanie. Prijaté. Pani Tyson, želáte si vystúpiť? Ďakujem veľmi pekne. Ehm, drahé poslankyne, poslanci, beriem na vedomie toto uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament. Dovolte mi potvrdiť, že návrh nariadenia komisie je v súlade s procedurálnymi krokmi, ktoré boli stanovené v rozhodnutí Rady z roku 1999-468 o komitológii a nariadenie číslo 396 z roku 2005 a že tým pádom je to v rámci vykonávacích právomocí, ktoré boli prenesené na komisiu e, v rámci tohto nariadenia. Takisto by som rada pripomenula, že stály výbor e, poskytol priaznivé stanovisko k návrhu legislatívy a rada rozhodla, že nebude proti. Spolutovaním konštatujem, že Európsky parlament odmietol toto opatrenie, ktoré vychádza z vedeckého posúdenia Európskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť. Takéto rozhodnutia podkopávajú dobre etablovaný vedecký prístup k otázkam potravinovej bezpečnosti. To som chcela prezentovať mene komisie, pani predsedajúca. Ďakujem. A teraz prejdeme k hlasovaniu o námietke na základe článku 106 o geneticky modifikovanej kukurici 14, 4114. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz námietka podľa článku 106 geneticky modifikovaná kukurica MON 87411. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je pri, schválená pripomienka, tretia, e, ďalšia e, námietka na základe článku 106, geneticky modifikovaná kukurica BT11 MIR 162 1507 K21, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Námietka je prijatá a na záver námietka na základe článku 106 účinné látky vrátane Diaklo prídu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím, hlasovanie. Končím hlasovanie, pardon. Tiež je to prijaté. Teraz prejdeme k správe pani Piri, správa 1918 o Turecku za rok 2018, pardon. Začíname pozmenujúcim návrhom 16, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o 5, kto je za, proti, zdržali sa. Ľutujem kolegovia, nie je to jasné, overíme si to elektronicky, Pozmeňujúci návrh 5. Končím hlasovanie. Zamieta sa e, odsek 9, originálny text, e, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá, tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá, pozmenujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, E, odsek 12 pôvodného textu po dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhu 2.19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa. E, je to menej jasné, overíme si to. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 6. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Pôvodný text, odsek 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Pozmeňujúci odsek 21, pozmeňujúci návrh 7 na 4 časti. Budeme hlasovať elektronicky o každej časti. Prvá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Štvrtá časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 3 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ľutujem, ale nemôžem to rozhodnúť. Hlasujeme elektronicky o osmičke. Končím hlasovanie. Zamieta sa. E, pozmeňte návrh 18, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Hlasujeme o pôvodnom texte, 21, e, prvá časť, kto je za, Pardon, hlasujem elektronicky, končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tretia časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijatý návrh. Pozmenujúci návrh 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa druhá časť za, a pardon, odpadá druhá časť. Pozmenujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si elektronicky štvorku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Prosím vás, dvíhajte dobre ruky, milí kolegovia, aby som videla pozmeniec návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pôvodný text v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si tretiu časť. Elektronicky otváram hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie o desiatke. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o pôvodnom texte menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o pozmeňcom návrhu 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie prijatý. Pozmenujúci návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Menovité hlasovanie 14, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o pôvodnom texte vo dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. E, úvodné ustanovenie 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pôvodný text 6 za, proti, zdržali sa prijatý, Pôvodný text e, o citácii 17 za, proti, zdržali sa prijatá. E, citácia 19, pôvodný text za, proti, zdržali sa pri, prijaté. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pani, pani, ki, pani Piri, vy ste požiadali o slovo. Nech sa páči. Sending... Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za to, že ste vyslali jednoznačný signál na radu, kde voláme po pozastavení prístupových rokovaní s Tureckom, a pričom zároveň ukazujeme aj solidaritu so s tureckými demokratmi. To bola e, záverečná správa za posledných 5 rokov a chcem sa poďakovať všetkým tieňovým za to, že za každým sa im podarilo zjednotiť tento parlament e, v jednoznačnom stanovisku. Ďakujem pekne. Merci, nous passons... Ďakujem pekne. Ďalej správa Vanden Kendelere Európsky semestr pre koordináciu hospodárskych politík, ročný preskum rastu za rok 2019, číslo 18, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Rejeté. Zamietnuté. Číslo 19, menovité hlasovanie. Otvorom hlasovanie. Le vote Koniec hlasovania. Rejeté. Návrh zamietnutý. Číslo 20. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Rejeté. Zamietnuté. Návrh 21. Menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 22. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Konec hlasovania. Le rejeté. Návrh zamietnutý. Ďalej 23 menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Le vote est clos. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej návrh 24, menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. clos. Konec hlasovania. Rejeté. Návrh zamietnutý. 25. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 26. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. <coughs> Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Menovite hlasovanie návrh 2. To si overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh číslo 2 hovorí predsednička, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Rejeté. Návrh zamietnutý. Ďalej návrh 9. Menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej návrh 11. Menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 12, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Rejeté. Návrh zamietnutý. Ďalej návrh číslo 4, menovité hlasovanie. otvorím hlasovanie. Le vote Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Menovité hlasovanie k návrhu číslo 5. otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Číslo 6, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 7, otvorom hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Osmička, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 13. Menovité hlasovanie. Otvorom hlasovania. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 3. Otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Číslo 14. Menovité hlasovanie. Otváram. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 15. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Číslo 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Číslo 17, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Číslo 10, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Hlasujeme o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz posledná správa. Marian Harkin, Európsky semestr pre koordináciu hospodárskych politik, zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom preskumu rastu na rok 2019. Dvojka. To je za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Návrh číslo 2, aby sme nespravili žiadnu chybu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, takže budeme hlasovať o pôvodnom texte. Čas prvá za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Myslím si, ale overíme si to. Tretia časť. Tretia časť v dvojke. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Teraz pôvodný text odsek 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. E, ďalej 6. Kamenovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Budeme hlasovať o pôvodnom texte, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa. Dru- prijaté druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale overíme. Druhá časť originálneho textu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej menovité hlasovanie sedmička. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Adopté. Návrh prijatý. Pôvodný text 26, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh prijatý, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To nie je úplne jasné, takže overíme si to. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Ďalej 32, odsek 32, pôvodný text, to je za, proti, Zdržali sa? Overíme to, lebo je to tesné. 32, pôvodný text, originálny text. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Bolo to prijaté. Menovité hlasovanie, návrh 3, čas 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Druhá časť, tiež menovite. Otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej pôvodný text, menovité hlasovanie v dvoch častiach. Časť prvá, otvorom hlasovanie. 41 teda. Ehm, Konec hlasovania. Návrh prijatý, časť druhá, tiež menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Pôvodný text 41. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Časť druhá. Proti? Zdržali sa? Nebolo to jasné, takže ešte si to overíme. Druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. Pôvodný text 45, to je za prvú časť, proti, zdržali sa, návrh prijatý, časť druhá, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej úvodné ustanovenie G, Čas prvá, kto je za, za, teda proti, e, zdržali sa, návrh prijatý, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. To si overíme. Tak e, otvárame hlasovanie k tretej časti. Le vote est clos. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. E, ďalej je návrh číslo 5, kto je za, proti, kto sa zdržal. Návrh zamietnutý. Teraz menovite hlasovanie k celému uzneseniu. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. E, takže návrh bol e, prijatý a tým pádom môžeme uzavrieť aj celú fázu hlasovania dnes po obede. I hope that she comes soon. Arvoisat kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. And please those who want to... Kolegovia, prosím vás, posadajte si. Tí, ktorí chcete ešte mm, sa od, konzultovať, tak prosím, konzultujte si to vonku a budeme pokračovať v našom plenárnom zasadnutí. Seuraavaksi esityslistalla on ähm, De Langen ja Guatti programe máme správu Ester de Lange a Roberta Gualtieriho minimálne krytie strát pri problémových expozíciách. Dávam slovo našim spravodajcom. Najskôr nech sa páči pani Delange 4 minúty. Eh, Ďakujem, vážená pani predsednička. Áno, ehm, ja urobím to najlepšie, čo dokážem v tomto kriku a šume v sále. Myslím si, kolegovia, že je veľmi dôležité, že sa nám podarilo nájsť dohodu Prosím, áno, rešpektujte tých, ktorí vystupujú, ostatní sa bavte mimo plenárnej zemune. Dat het heel belangrijk is dat we een akkoord hebben kunnen bereiken op dit moeilijke en politiek zeer gevoelige dossier. Um, het is een belangrijk dossier omdat het om de... Je to veľmi citlivá téma, je to dôležitá téma, pretože sa týka finančnej stability bankového sektora. Ide tu ešte o zraniteľný sektor v Európskej únie. Kolegovia, nemajte ešte netreba mať strach, ešte stále tu ide o 800 miliárd pôžičiek, ktoré sú ťažké, rizikové a to sú riziková, ktoré môžu spôsobiť nestabilitu finančných trhov. Okrem bank, ktoré majú veľa týchto zlých e, cenných papierov alebo cenných akcií, ktoré musia prefinancovať, e, je to ešte, to je ešte ďalší problém, ale aj toto je veľmi citlivá téma, lebo to je 820 miliard, to je časť hypoték, potom rôzne úvery občanom, malým stredným podnikom, plnohospodárom, občanom. To sú pôžičky, ktoré boli e, udelené iba na základe veľmi malých informácií a napriek aj zlej vôli tých, ktorí ich vzali, tak ich nedokážu splácať a vlastne e, je jasné, že je potrebné tento problém začať riešiť, je potrebné riešiť ho ambiciozne a zároveň zodpovedne. A ja si myslím, že sa nám to podarilo. Takže čo urobíme? V minulosti Európska centrálna banka musela interpelovať jednotlivé banky individuálne a žiadať ich, aby tieto e, nebezpečné E, kredity riešilo a teraz e, musia spoločne tieto rizika riešiť. Je tu povinnosť 20 na, na trojročné pôžičky a 9, 9 e, rokov je tu na tie pôžičky, ktoré boli zabezpečované nejakými nemovitosťami. A treba vedieť, že v tomto poslednom prípade ide o domy, v ktorých ľudia žijú a rovnako e, ešte tu boli ďalšie e, ďalšie záťaže, ktoré, e, tie banky, na ktoré boli na tie banky nastavené. Ja viem, že pre niektoré banky to bude ťažké, ale dnes navrhujem, aby sme prijali takéto opatrenia, aby sme sa vyhli problémom v nasledujúcich generáciách. Problém je, že táto Ehm, legislatíva sa ešte neaplikuje na nové pôžičky a niektoré banky v niektorých krajinách ešte majú veľmi e, ťažké pasíva, ktoré e, ešte pochádzajú z minulých rokov. Je tu jedna e, smernica, ktorá musí nejakým spôsobom vyriešiť tieto staré e, straty. My pracujeme na tejto smernici s rovnakým týmom spravodajcov, aj tieňových spravodajcov a spoluspravodajcov a dúfame, že tento proces uzavrieme ešte do volieb. No a potom v priebehu jedného roka budeme konať. Jeden rok to nie je veľmi veľa na takúto zložitú a citlivú tému. Ja si myslím, že môžeme byť na to hrdí. Európa robí svoju prácu správne Musím sa poďakovať spolu spravodajcom Gualtierimu, e, kolegom z Rady, e, rakúskej a rumúnskému predsedníctvu a chcem sa poďakovať aj vám za pozornosť, ktorú ste venovali týmto veľmi ťažkým a technickým témam. Ďakujem. A teraz dáme slovo druhému správodajcovi, pán Gualtieri, nech sa páči. Prezidente... Ďakujem, pani predsedajúca problém nesplacaných úverov bol dostatočne diskutovaný a pomenovaný ako jeden e, z problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť, keď chceme znižovať bankové riziko v rámci Európy. A je dobre pripomenúť, že zásadný dôvod, prečo vznikajú takéto nesplácané úvery bola práve tá výrazná ekonomická recesia, ktorá postihla viaceré členské štády, e, štáty následne po hospodárskej kríze, ku ktorej sa ešte pridali negatívne vplyvy politiky úsporných opatrení. V niektorých členských štátoch je takisto pravda, že e, k týmto základným dôvodom sa pridali ešte aj netransparentné e, postupy pri poskytovaní úverov alebo nedostatočný prudenciálny dohľad. Pokiaľ ide o tieto aspekty, tak boli už prijaté viaceré opatrenia, e, tak na úrovni vnútroštátnej, ako aj na európskej a z toho už vznikajú značné poklesy miery nesplacaných úverov. Text, ktorý sme dohodli, a tu by som sa chcel poďakovať e, kolegyni Ester de Lange za spoluprácu, ktorá už e, v rekordnom tempe bola ukončená, a teda ukončila aj e, legislatívny postup takto delikátnej povahy, sú tu dve zásady. Posilniť opatrenia, ktoré sú zamerané na prevenciu excesívnej akumulácie nesplácaných úverov a na druhej strane urobiť to tak, že sa vyhneme negatívnym stimulom z pohľadu schopnosti podporovať hospodárstvo alebo aj z pohľadu dlžníkov ktorý, čo samozrejme znamená väčší tlak smerom na predaj. A to by malo tiež negatívny dopad. Aké sú tie e, zásadné body e, dohody, ktorá bola dosiahnutá s radou? Predovšetkým sme sa rozhodli, že budeme uplatňovať prudenciálnu poistku len v prípade nových úverov, ktoré vyplývajú z nových pôžičiek e, v súlade s akčným plánom rady, ktorý požadoval práve toto a to je logické, pretože je potrebné mať isté časové obdobie, ktoré bude dostatočné na to, aby sme sa prispôsobili na nové normy, tak z pohľadu účtovného a prudenciálneho, aj prudenciálneho. Druhý prvok je, že v texte e, voláme po správnom nastavení e, miery expozície v bankách, hlavne pokiaľ ide o návrh komisie, taký tzv. provisioning alebo vytváranie položiek, opravných položiek v obdobie dvoch, troch rokov. A takto chceme sa zabezpečiť, že tie potenciálne opatrenia budú smerovať k zvýšeniu kapitálu, ktorý bol ovplyvnený procyklickými efektami a ktoré mal negatívny dopad na poskytovanie úverov v rámci reálnej ekonomiky. Okrem iného sme eliminovali stimuly, ktoré môžu byť potenciálne negatívne, dokonca až zvrátené, ktoré boli predložené v návrhu komisie a ktoré by zrýchlili likvidovanie podnikov, ktoré by len dočasne boli schopné splácať úvery, ale v skutočnosti by boli solventné, platby schopné. To by malo negatívne dopady nielen na samotné spoločnosti, predovšetkým malej a strednej eh, rozmerov, ale predovšetkým na rast a hospodárstva a na mieru zamestnanosti. Naposledy, ale nemenej dôležité, by som chcel spomenúť takisto prvok, ktorý sme tam zaviedli, a síce prudenciálne zaobchádzanie, e, ktoré je priaznivejšie, e, pokiaľ ide o nesplácané úvery alebo rizikové, ktoré sú získavané na sekundárnom trhu zo strany iných úverových inštitúcií, tak aby sme sa vyšli, e, vyhli nepra, nespravodlivej penalizácii pre iných poskytovateľov a aby sme zabezpečili, že budú mať spotrebitelia väčší priestor fungovať v tomto rámci v chvíli, kedy budú takéto subjekty predmetom prísnych kontrol Máme e, vyvážený text, ktorý nám umožňuje spraviť ďalší krok smerom dopredu, pokiaľ ide o znižovanie rizik bankového sektora a vyhneme sa zároveň aj negatívnym dôsledkom na reálne hospodárstvo a na samotných spotrebiteľov a z tohto dôvodu e, chceme vás požiadať, aby ste text podporili. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Gualtieri. A teraz dávam slovo podpredsedovi komisie pánovi Dombronskisovi. Ďakujem pekne, pán Gualtieri, eh, pani De Lange, vážení kolegovia. Poprvé chcem pogratulovať vám eh, k tomu, eh, že ste prijali celý tento spis ešte vlastne od júla a pristupovali ste k nemu veľmi seriózne, dopracovali ste sa nakoniec k dohode na texte, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Za posledné mesiace až roky sme pracovali e, veľmi výrazne na tom, aby sme posilnili odolnosť európskeho bankového sektora. Pokiaľ ide o nariadenie o prudenciálnom e, backstope, snažíme sa e, ochraniť európsky systém pred takýmito problémovými pôžičkami, čo je vec, ktorá súvisia, súvisia s ekonomickou krízou, s hospodárským spomalením, pokiaľ sa táto vec nebude dostatočne rýchlo riešiť tak potom dopláca, dopláca na to aj schopnosť bank e, poskytovať požičky reálnemu hospodárstvu. E, pokiaľ je tieto NPL, e, pokrok bol dosiahnutý, ale ten pomer naďalej je v porovnaní s minulosťou alebo v porovnaní s inými regiónmi stále nie úplne dobrý a netreba sa nechať učičíkať. Pokiaľ ide o pred chádzanie ďalšej akumulácii takýchto NPL požičiek do budúcna. Je to veľmi dôležitý krok, pokiaľ chceme zabrániť opakovaniu takýchto problémov. Takáto, takýto tzv. prudenciálny e, backstop bude brániť takémuto, e, takéto akumulácii týchto NPL e, pôžičiek a to tým, že sa vytvorí isté minimálne krytie E, strat pre ďalšie požičky, pokiaľ tie začnú byť problémové v netlivých členských štátoch alebo e, bankách. A e, takýmto spôsobom budeme môcť aplikovať tieto nástroje pri konkrétnych prípadoch a vždy v závislosti od potreb konkrétnej banky. Čiže tento prudenciálny backstop je istý spôsob, ako ukončiť alebo teda mm, skompletizovať tak bankovú úniu a zabraní podobným problémom do budúcna. Samozrejme, tá banková únia ešte nie je úplne eh, hotová. Je to, tento návrh iba súčasť istých eh, balíčka opatrení, eh, ktoré obsahujú ktorý obsahuje aj napríklad efektívnejšie postupy, sek- transparentnejšie sekundárne trhy a tak ďalej. Čiže chcem vás poprosiť, aby ste podporili tento návrh, pokiaľ ide o smernicu pre NPL v prípade aj primárnych a sekundárnych mar, e, trhov v prípade takýchto e, problémových e, pôžičiek. Ďakujem. Ja... Ďakujem, pán komisár. Teraz dáme slovo politickým skupinám. Pán Stefan Gerold, e, dve minúty, nech sa páči, EPP. Merci, madame la présidente. Ďakujem, vážená pani predsednička. Bol som požiadaný, aby som sa zúčastnil tejto rozpravy o úspornej politike a o e, nesprávnych expozíciách. Určite nie som sám, kto mal pocit, že finančná kríza a jej dôsledky veľmi zranili celú Európu a tieto rany ešte nie sú zahojené. V tomto kontexte finančný systém veľmi trpel a to malo veľké dopady na život obyvateľov. A takto to, tá, to centrálne miesto finančných inštitúcií e, s, v celom spoločnosti sa potvrdilo. E, a vlastne e, e, pohyb kapitálu je signálom dobrého fungovania finančného systému a tak, aby všetci Európania mali možnosť využiť ekonomický potenciál našich podnikov. Treba zdôrazniť, že Pacientami nie sú iba banky, ale aj jednotlivci. A preto, e, keď e, riešime redukciu týchto e, problémových expozícií, tak realisticky by sme mohli hovoriť o všetkých zúčastnených stránkach. Takže ja chcem poblahoželať spravodajcom, že našli taký vyvážený prístup k takejto eh, veľmi eh, rôznorodej téme a ako eh, garantovať úspech. Treba, aby sme ten úspech dosiahli, tak pri liečbe treba prehotnúť aj horkú pilulku, ale to musí byť v rozumnej miere, lebo politika nerobila to, ako, ako niektorí ju obvinujú, stagnáciu. My potrebujeme udržateľný ekonomický rast a úsporná politika to nie je dôsledok nejakého zlého režimu, ktorý bol naordinovaný niektorým štátom, ale to je politika. E, to je vlastne obrana proti nezodpovednej politike vlád, e, ktorú tieto vlády viedli celé 10 ročia. Ďakujem. Ďakujem, pán Gerold. Za SAD Nina Gale, dve minúty. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem pogratulovať správodajcom Robertovi Gualtierimu a Ester de Lange. Nesplácané úvery, ako sme počuli, sú dedictvom poslednej finančnej krízy a o 10 ročí potom EÚ ešte stále nedostatočne znížila ich úrovne a preto je stále potrebné príjmať kroky, aby sme predišli zhoršovaniu situácie do budúcnosti. Od roku 2015 takéto typy úverov e, sa znížili len o 400 miliárd eur v porovnaní s, jednou, s jedným triliónom. A ešte stále je tam veľký priestor to zlepšovať a jediný spôsob, ako to urobiť, je vyčistiť súvahy bank, zatiaľ čo panuje pozitívna hospodárska klíma. Preto vítam zlepšený text trialógu, pretože predpokladá dostatočné opravné položky vytvárané pre takéto typy úverov na súvách bank. A to znamená, že tým predbehne, pred, predídeme potenciálnym negatívnym dopadom na skutočnú ekonomiku. Napriek tomu, že tam bola istá nezhoda, pokiaľ ide o nedávno prijímaný bankový balíček a ten znižuje riziko bankového sektora výrazným spôsobom a EÚ sa tým približuje bankovej únii. Každopádne ešte stále sú tu tri podstatné reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa ubezpečili, že bankový sektor EÚ sa stane odolnejším. Poprvé, potrebujeme rozhodný krok smerom k paneurópskemu režimu ochrany vkladov, tak aby bol adekvátne zdieľanie rizik a rovnaké a ochrana všetkých sporiteľov v rámci EÚ. To je nevyhnutné. Je škoda, že pravica v tejto snemovni to blokuje z ideologických dôvodov a ja dúfam, že nadchádzajúci parlament sa bude touto vecou zaoberať. Po druhé, udržateľné financie by sa mali stať normou a nie výnimkou. A nakoľko banky sú ešte stále tým hlavným prvoradým finančným zdrojom, zdrojom financovania v rámci ekonomiky, tak majú obrovskú zodpovednosť. Kroky, ktoré sme prijali nedávno, pokiaľ ide o balíček udržateľného financovania, to je v poriadku. Ale moja otázka na podpredsedu je, ako komisia zabezpečí, že banky budú vykonávať túto zodpovednosť. A nakoniec, vzhľadom na obrovský dopad na ekonomiku a na daňových poplatníkov, pokiaľ ide o poslednú finančnú krízu, nemôžeme mať banky, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Too big to fail.